sa proti tomuto snažilo bojovať, takže nebolo to jednoduché. A teraz sa v Rusku hovorí, že malé Fínsko začalo vojnu, hoci Európa v podstate bola rozdelená a takto prepisujú teraz dejiny. Ďakujem veľmi pekne a ďalší prihlásený je pán poslanec Zlotovský. Ďakujem veľmi pekne ruská narácia, alebo to, čo hovoria o druhej svetovej vojne, je v podstate e, iba hrba nezmyslov a klamstiev. Samozrejme, chcú sa zbaviť svojej vlastnej zodpovednosti a takýmto spôsobom zavádzajú ostatných. Polsko bolo najväčšou obeťou dohovoru medzi Stalinom a Hitlerom a druhá svetová vojna by nebola bývala vypukla, ak by v auguste roku 1939 by nebol prijatý pakt o neútočení medzi Ruskom a Hitlerovým Nemeckom. Toto sa nesmie spochybňovať, ak krajina nie je schopná prevziať zodpovednosť za vlastné zločiny a teraz podsúva túto vínu ostatným, tak to nemôže byť jednoducho dôveryhodný partner na medzinárodnom hľadisku. E, klamstvo Kremla e, a spochybňovanie histórie to veľa hovorí o tom, ako vyzerá súčasné Rusko, ale, nikto nehovorí, ale nehovorí to nič o tom, kto je zodpovedný za vypuknutie druhej svetovej vojny. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán poslanec. A teraz dostane slovo Aleksandrov Jordanov, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. My musíme jednoznačne odsúdiť každý pokus Putina zbaviť sa viny, zbaviť viny Sovietský zväz za to, čo sa stalo e, počas druhej svetovej vojny a čo sa stalo potom. Bulharská tragédia začala v septembri roku 1944, keď Sovietský zväz vyhlásil vojnu Bulharsku. Komunisti to nazývajú ako boj za oslobodenie, ale to je absolútna lož, pretože kriminálny komunistický režim pokračoval zabil, vyhubil elitu nášho národa. Otvárali sa tu koncentračné tábory a e, nelegálne tribunály boli zorganizované. To znamená, Rusko dlží ospravedlnenie nielen Polsku a pobaltským krajinám, ale aj Bulharsku. Nemôžeme dovoliť, aby sa tu zjednodušila situácia voči e, kremlinskému režimu. A ja si myslím, že tento rok sa situácia nezlepší. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Vítanov. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem veľmi pekne. V septembri minulého roku tento parlament prijal uznesenie, pokiaľ ide o budúcnosť Európy a takisto sa vyjadrila aj k paktu Ribbentrop-Molotov. Avšak nespomína sa tam fašizmus, antifašizmus a fašistická opozícia. My by sme nemali odmietať uznať to, že tu bol pakt z 39. roku a takisto že tu bola dohoda medzi nacistickým Nemeckom a že tu nakoniec Nemecko napadlo iné krajiny. Nehovoríme tu o ruskej propagande, hovoríme tu o nás samotných. A keď prepisujeme históriu, tak vlastne ako keby sme prepisovali našu vlastnú dôveryhodnosť. Nahrádzame históriu a Nehovoríme o zločinoch, vojnových zločinoch, ktoré boli páchané na ľudstve. A my v Európe treba, musíme sa postaviť kategoricky proti týmto zločinom. Ďakujem veľmi pekne, pán Vitanov. A ďalší prihlásený, pán Paet. Ďakujem veľmi pekne. Tieto udalosti, ktoré poviedli k druhej svetovej vojne, boli to tragické udalosti pre všetky národy v Európe. Genocída, holokaust, strata nezávislosti veľkého počtu európskych krajín kvôli ruskej okupácii. Je tu veľa európskych krajín, kde ľudia trpeli kvôli sovietskému útlaku, či už zo strany Rus- Sovietskeho zväzu alebo nacistického Nemecka. Takže my nemôžeme teraz sa snažiť hľadať výhovorky za tieto kriminálne skutky z minulosti. Veľa krajín v minulosti prišlo o nezávislosť na celé 10 ročia, prišli o 100 tisíce ľudí, ktorí boli zabití. My sa musíme ponaučiť z tejto ťažkej histórie. Táto generácia teraz už vymiera, hoci oni zažili vojnu na vlastnej koži. A čo sa udialo pred týmito skutkami na to sa nesmie zabúdať. Je veľmi dôležité, aby nové generácie pochopili, čo sa v Európe udialo a čo vlastne viedlo k tomu, že tieto režimy mohli takéto kriminálne skutky páchať. Tak Stalinov ako aj Hitlerov režim. Ak teraz ideme prepisovať históriu, tak to nám nepomôže. Ďakujem pekne, pán kolega Pajt. A teraz je prihlásený Pán Marko Dreosto, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Najhoršia forma skresľovania histórie je mlčanie. Polstoročia Európa a Taliansko chceli zabudnúť na to, čo sa stalo tisícam Talianov z Fiume, z Dalmácie a z Istrie. Boli nútení opustiť svoje domovy. Desiatky tisíc Talianov e, bolo brutálne e, zabitých partizánmi a dnes mnohí na to chcú ďalej zabúdať. Máme už e, tretie e, tisícročie. Norma Koseto, mladá študentka filozofie, bola brutálne znásilnená juhoslavskými partizánmi len preto, že bola talianka. E, Simone Kristiky. Toto vš- a potom napríklad Ragland. Sú to väzni e, ticha Gian Paolo Panca, e, nedávno zosnulý talianský novinár, ktorý reprezentuje taliansku ľavicu, píše o týchto ľuďoch a po, o týchto témach. Ako pripomenul aj Sergio Mattarella, náš prezident, keď e, skresľujeme históriu, tak zabudáme na veľmi dôležité veci a potom sa vlastne utešujeme tým zabúdaním. Eh, Pán Stračateli, máte slovo, nech sa páči. Chcem využiť túto príležitosť, aby som pripomenul Gianna Paula Panca. Takisto eh, je to talianský novinár, ktorý umrel minulý týždeň a bol e, to e, novinár ľavice, ktorý mal odvahu ísť proti prúdu. E, venoval sa niektorým najkontroverznejším častiam talianskej modernej histórie a v jednej svojej knihe pripomína zločiny komunistických partizánov po roku 1945 a bol obviňovaný z revizionizmu zo strany ľavice a niektoré politické síly, tzv. demokratické politické síly ho obviňovali z tohto revizionizmu. Ale to nebol revizionizmus, bolo, bolo to jednoducho len popísanie toho, čo sa stalo v Taliansku po druhej svetovej vojne. Taliansko sa nevenovalo tomuto celé desiatročia um, niektoré časti histórie sa uh, nechávali bokom. Uh, malo to politické dôvody a politické ciele. Ďakujem. Sitten annan puheenvuoron edustaja. Ďakujem pekne. A ďalším prihláseným je pán Tomak. Minulý rok prostredníctvom uznesenia sme odsúdili dohodu medzi dvomi tyranmi, medzi e, Stalinom a Hitlerom, kde sa obhajovala vlastne okupácia, alebo viedlo to nakoniec okupácii moj, aj mojej krajiny. My sme takto prišli o územia, ktoré nám nikdy neboli vrátené a nehovorím tu teraz z učebníc, treba povedať, že ja som sa narodil na území, ktoré bolo, nesko- ktoré bolo anektované Rusku a Putin teraz ide cestou propagandy. Vždy som zdôrazňoval politikom v Moskve, že tá ich propaganda by mala byť ukončená. A ich reakcia bola, že mi zakázali vstupovať do Ruska. Myslím, že treba bojovať za pravdu. Myslím si, že musíme ctiť pamiatku našich otcov. Ďakujem pekne, pán Tomák. Ďalší prihlásený. Dominik Ruiz de Vesa, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Je pravda, že táto debata je veľmi dobre načasovaná, pretože sú tu pokusy o prekrúcanie histórie. Bohužiaľ, deje sa to príliš často aj dnes do obedu. Tu pani Videkom z Brexitovej strany povedala, že ten pôvodný projekt EÚ bol len také voľné združenie a keby sme e, to nezmenili, tak by Británia tu nás ďalej bola a to je prekrúcanie, pretože aj e, Šumanová deklarácia hovorila, že je to prvý krok e, Federácie Európy už v roku 1950, ale táto rozpráva tiež zdôrazňuje to, že keď vidíme perspektívu z Eh, ide o spoločnú históriu, pretože sú tam dobré aj zlé veci, ktoré sa urobili a ktoré urobili Európania. Ďakujem. Ďakujem, pán Ruiz de Veza. A teraz má slovo pán Petras Austrevičius. Eh, ďakujem, pani predsedajúca, pán, pá, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Eh, v rukách šovinistov a nacionalistov eh, je história politickým nástrojom a prepisuje sa. V Rusku sa prepisuje história, inštrumentalizuje sa na to, aby ľudia eh, mali nepriateľské pocity voči Európe a voči Bruselu. Musíme hľadať pravdu. V piatok sa vyniesie súdne rozhodnutie v prípade Juriho Dimitrieho, ktorý pracuje pre ruský memoriál a celý život venuje e, spracovávaniu histórie obetí Stalina. E, píše o vraždách, masových e, hroboch stalinistického prenasledovania. No a oficiálne zdroje hovoria napríklad, že to, čo on odkrýva, to nie sú um, hroby Stalinových obetí, ale vojakov Červenej armády, ktorí boli zavraždení. A bol takisto zadržaný kvôli um, fabrikácii histórie. Uh, Putin chce vymazať spomienku na obete. No a e, sme tu teda svedkami falšovania histórie a obdivovatelia paktu Molotova a Ribbentropa sa snažia manipulovať celé dejiny 20. storočia. Ďakujem, pán Austrevičius. A teraz sa vyjadrí pán Žbigniev Kužmiuk. Jedna minúta. Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka. V septembri 2019 Európsky parlament schválil uznesenie, ktoré hovorí, že pakt o neútočení z roku 1939 medzi Treťou ríšou a Ruskom a takisto protokol k, k tomuto paktu, e, ktorý rozdelil e, tieto krajiny, e, túto krajinu že to bola bezprostredná príčina vojny a v dôsledku toho v septembri 1939 Polsko, na Polsko zautočilo Nemecko a potom neskôr na ňo zaútočilo Rusko. A takisto o, potom Nemecko zautočilo na ďalšie krajiny Strednej Európy. No a v dôsledku tohto uznesenia Putin pri viacerých príležitostiach sa snažil sfalšovať históriu

Druhá svetová vojna zanechala obrovské stopy v Európe a e, dnes sedíme za jedným stolom, žijeme v miery, ukazujeme si navzájom rešpekt, ale nesmieme zabúdať na to, že pred vojnou a aj po vojne naše pozície boli veľmi odlišné. E, niektorí mali e, revizionistické tendencie, niektoré chcú, chce, niektorí chceli národnú otázku riešiť na úkor iných. Niektoré krajiny boli vždy obeťou v každom systéme. No a v konečnom dôsledku je to tak, že e, časť Európy bola oslobodená, ale druhá časť Európy e, bola obsadená komunistami. A e, preto máme v týchto rôznych častiach Európy aj odlišné historické východiska a preto aj spomienka na druhú svetovú vojnu je odlišná. Dôležité je, aby sme zločinecké režimy odsúdili, a aby sme sa dištancovali od fašistických režimov, aj komunistických a všetkých totalitárnych režimov. Ďakujem pani Tomašič. A teraz sa vyjadrí pani Rasa Juknevičiene, jedna minúta. Ďakujem. Milé kolegyne, milí kolegovia, najskôr by som sa chcela poďakovať ruskému prezidentovi za to, že robí veľkú reklamu pre uznesenie Európskeho parlamentu. Putin sa opiera o archívny materiál, ktorý doteraz nebol zverejnený a využíva ho e, ako e, prostriedok dezinformácie a informačnej vojny. Ja by som Putinovala, Putinovi odporúčala, aby zverejnil všetky archívy z obdobia Stalina. Svetová verejnosť má právo na to, aby sa dozvedela, čo sa stalo so Židmi. E, Putin by mal takisto vrátiť Litve ukradnuté archívy KGB, ktoré ukradol v roku 1991. My máme právo vedieť na to, ako boli zavraždení naši odbojári. A takisto by sa malo hovoriť o tom, ako Červená armáda znásilňovala ženy a ako ničila civilné obyvateľstvo. Svetová verejnosť by mala e, sa dozvedieť o tom, ako boli rozrezávané brucha tehotných žien. Totalitarizmus vždy sa opiera o klamstvá. Ďakujem a teraz e, dostane slovo

Ďakujem pani Ďuriš Nikolsonová. A teraz e, bude mať slovo pani Šojdrová. Kolegyne, kolegovia, pakt Molotov-Ribbentrop mal byť vlastne demonstráciou toho, ako sú si blízke totalitné režimy navzájom. Napadnutie Polska z oboch strán e, nám dáva právo takisto považovať Sovietský zväz za útočníka i keď potom neskôr prispiel k porážke e, Nemecka a priniesol veľké ľudské <coughs> obete. Ruský prezident Putin a niektorí českí komunisti spochybňujú skutočnú podstatu paktu Molotov-Ribbentrop a obvinujú Poľsko, že vlastne bolo agresorom, lebo v 30. Rokom, e, v 30. rokoch sa spojila, e, spojilo s Nemeckom, ale to je lož. No a chcem ešte zareagovať na obvinenie. My nie sme proti Rusku Eh, nie sme proti alebo antirusky. Chceme vyjadriť iba to, že my sme proti historickým klamstvám prezidenta Putina. My nechceme zopakovať vojny a diktatúry v Európe a chceme e, toto preniesť a odovzdať aj budúcim generáciám. Ďakujem pani Šojdrová. A Teraz dostane slovo ako posledná v tejto rozprave, ako posledný e, v tejto rozprave pán Javier Zarzarelios. Keď hovoríme o minulosti v politickej inštitúcii, nemôžeme zabúdať na to, že nie sme historici, ale sme produktmi histórie a na to, aby sme jej boli verní, nemôžeme zabúdať na to, pripomenieme si verše Argentínčana Borgesa, že Európu nespojila láska, ale hrôza hrôza holokaustu, ničenia, hrôza naci- nacionalizmu, rasizmu, ktorý ešte bohužiaľ počíta s dedičstvom aj tu, na tejto pôde, hrôzy komunizmu, nacizmu, Molotova, von Ribbentropa. A preto musíme si dávať pozor, keď sú tu pokusy prekrúcať európsku históriu. Pokusy očistiť eh, masové trestné činy z vyhľadzovacích táborov nacistov alebo sovietských gulagov, eh, pretože utrpenie eh, Európanov v týchto kriminálnych režimoch to nie je niečo, čo môžeme vyjednávať. My musíme hovoriť o tom, že naša únia je projektom mieru a slobody. Ďakujem. Ďakujem, pán Zarzalejchos. A teraz na záver tejto rozpravy sa vyjadrí komisárka pani Jourova a potom dostane slovo rada. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem všetkým za, všetkým za vaše názory. Rada by som na záver povedala, že ak jeden členský štát je vyčlenený vo svojich snahách prekrúcať históriu zavádzať. Vždy Európska komisia na to bude poukazovať, na to, aby sa zachovala sloboda prejavu, ale tiež pravda. Jeden slavný človek povedal, ideálny na tém, ideálnym predmetom totalitého vlády nie je presvedčený komunista alebo nacista, ale ten človek, e, pre ktorého rozlíšenie medzi e, pravdou a lžou už neexistuje. Konec citátu. Ja chcem splniť e, svoje poslanie, aby sme posilnili odolnosť našich demokratických systémov, zamerať sa na vzdelávanie, liberálnosť médií a držať sa pre všetkým faktov a dôkazov. Iba tým ak budeme hovoriť jasne a pravdivo, môžeme udržať tento rozdiel medzi pravdou a lžou. Chcem vyjadriť presvedčenie, že postupne ako sa približuje 75. výročie ukončenia e, druhej svetovej vojny, najhoršej hrôzy v histórii ľudstva, nebudeme tolerovať takéto pokusy o prekrúcanie histórie a maskovať obete alebo ich očierňovať e, ako páchateľov. Ďakujem pekne. A teraz pani Brniac za radu. Vážení europoslanci, dámy a páni, musíme sa veľa poučiť z našej histórie. Teraz, keď sú naše spoločné hodnoty ohrozované a musíme ich obhojovať, my musíme z týchto hodnot vychádzať. Vzájomné porozumenie, vzájomné vedomie si e, našej histórie. Ešte raz ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz ukončujeme túto rozpravu a prechádzame ďalej k ďalšiemu bodu a to sú vyhlásenia Rady a komisie týkajúce sa prebiehajúceho vypočutia podľa článku 7 odseku 1 zmluvy o EÚ týkajúce sa Maďarska v mene rady. Teraz odovzdávam slovo pani Brňac. Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážení členovia, Rešpektovanie právneho štátu, pilieru našich spoločných hodnôt je v srdci našej únie a priamo vplýva na každodenný život našich občanov a na prostredie, v ktorom pôsobia naše podniky. Nedostatky v tejto oblasti oslabujú naše, spo, našu spoločnosť externe aj interne. Najdôležitejším prvkom je demokracia, rešpektovanie e, ľudských práv a právneho štátu. Tieto prvky sa navzájom posilňujú. Jeden nemôže existovať bez druhého. E, dva člán, pri E, prebiehajú tu dva konania podľa článku 7 e, týkajúce sa Maďarska a Polska. E, pri Maďarsku bolo to spustené v septembri roku 2018 na, všeobec, na Rade pre všeobecné záležitosti v septembri teda 2019. Prvé konanie sa bolo všeobecné, týkalo sa všetkých tém, na ktoré poukazovalo uznesenie parlamentu. E, sloboda e, prejavu e, médií, akademická sloboda, nezávislosť súdnictva. Tak ako to uvádza aj článok 7, bolo to schválené radou v júli. Fínske predsedníctvo aktualizovalo tento, toto konanie. Pred 4. septembra pred prvým vypočutím spoločne so zástupcami Nemecka a Chorvátska fínske predsedníctvo sa tiež stretlo s e, predsedom e, výboru LIBE a spravodajcom pre, e, tento, pre túto tému. V neskôr v septembri sa konalo ďalšie stretnutie so zástupcami Európskeho parlamentu. Tam parlament mal možnosť a prezentoval svoje odôvodnené stanovisko k udalostiam v Maďarsku. Počas chorvátskeho predsedníctva je našim zámerom e, naďalej informovať parlament o vývoji týkajúci sa konania podľa článku 7, e, pokiaľ ide o Maďarsko. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz v mene komisie pani Jourova. Ďakujem pekne, že e, ste dali na program dňa e, rozprávu o konaní týkajúce sa Maďarska. Je potrebné, aby všetky inštitúcie prispievali k obhajobe právneho štátu v EÚ. 8. novembra e, predsednička komisie von der Leyen pripomenula na tejto pôde, že právny štát je našim základom a nemôže byť nikdy ohrozený. Musíme e, zabezpečiť, že bude, právny štát bude vždy chránený a dodala, že musíme sa zameriavať na dialog a predchádzanie, ale nikdy neváhať, aby sme podnikli všetky potrebné opatrenia na jeho ochranu. Pokiaľ ide o Maďarsku, komisia už vysvetlila pri rôznych príležitostiach, že zdieľa e, rôzne obavy, ktoré vyjadril aj e, Európsky parlament vo svojom odôvodnenom stanovisku, e, pričom sa spustil konanie podľa článku 7. Komisia tiež jasne povedala, že akákoľvek bude pozícia rady k, k tomuto konaniu, musí zaručiť spravodlivé, spravodlivý prístup k tomuto konaniu Nedávno komisia ešte zdôraznila pri vypočutí e, Maďarska 10. decembra na Rade pre všeobecné záležitosti e, tento postoj a chcem vám dať najnovšie e, informácie k tomuto konaniu, ktoré sa týka odvodneného stanoviska parlamentu nová legislatíva s e, podstatnými zmenami týkajúce sa súdnictva bola prijata 10. decembra bez verejnej konzultácie alebo konzultácie Benátskej e, e, komisie. My teraz prehodnocujeme túto legislatívu 10. septembra 2019 Maďarský najvyšší súd vydal rozsudok, pričom vyhlásil nezákonný rozsudok eh, nižšieho súdu. Toto môže mať eh, dopad na predbežný mechanizmus EÚ. Ešte stále sú tu ťažkosti pri vyvážovaní eh, kompetencií predsedu Najvyššej súdnej rady pokiaľ ide o pluralitu médií, v decembri 6 medzinárodných e, organizácií e, médií a novinárov vydali správu, kde uviedli, že od roku 2010 maďarská vláda systematicky e, sa snažila podkopávať pluralitu médií, predovšetkým kvôli tomu, že vlastníctvo médií je sústredené v rukách ľudí naklonených vláde. A ďalšie udalosti viedli k obavám. Dopad zlúčenia viac než 400 e, pobočiek, mediálnych pobočiek do jednej organizácie to bolo uvedené e, tiež v správe v Centre pre med- mediálnu slobodu. A takto sa ešte viac prehlbilo riziko pre pluralitu médií v Maďarsku. A vláda e, vyňala e, tento, toto zlúčenie z, e, z kompetencie medzinárodných aj národných orgánov, hodnotiacich orgánov. Bolo potrebné tiež relokovať akreditované programy Sredoeurópskej univerzity z Budapešti do Viedne. Toto kritizovala medzinárodná vedecká akademická e, komunita, pretože e, boli niektoré e, inštitúcie vyňaté spod pôsobnosti ale Mm, odčlenené od, medzinár- od Maďarskej akadémie vied. Komisia chce využiť všetky možné nástroje na riešenie týchto problémov a adresovanie týchto obav. Predovšetkým komisia spustila niekoľko konaní o porušení proti Maďarsku e, týkajúce sa práva občianských e, spoločnosti, práva migrantov a žiadateľov o azyl, ako aj týkajúce sa akademickej slobody. 9. júla 2019 Rada na návrh komisie odporúčala, aby Maďarsko posilnilo nezávislosť súdnictva a presadzovala antikorupčný rámec zlepšením snách aj v oblasti e, prokuratúry. Rada by som pripomenula, že Komisia je pripravená spolupracovať s maďarskými orgánmi pri riešení týchto tém. Toto je spoločný záujem EÚ, členských štátov, ako aj občanov. Ďakujem. Ďakujem. A teraz rečníci v mene politických skupín za Európsku stranu ľudovcov má slovo pani Mecola. Rġajna qegħdin niddiskutu s-saltna ta' dritt u ta' tħassib li dan is-suġġett qed jerġa' jqum. Znova hovoríme o tejto téme. Pozícia EPP vždy bola jasná, konzistentná, pokiaľ ide o každú krajinu. Chceme, aby právny štát bol chránený vždy na každej úrovni jasne a transparentne. V to veríme a o tom sme presvedčení, pretože bez právneho štátu inštitúcie sú ohrozené. Nie je tu dostatočná ochrana pre občanov a dostatočná dôvera voči krajinám my chceme chrániť práva občanov, pretože o tom je Európska únia a preto tento parlament by mal poskytnúť tomuto záruky. Musíme vždy stať na strane občanov a na strane spravodlivosti a nesmieme tu robiť žiadne kompromisy. Žiadna krajina by tu nemala robiť žiadne kompromisy, ani EÚ, ani komisia. Komisia by mala chrániť právny štát. Nie je akceptovateľné, aby niektoré krajiny e, toto zaručovali a ďalšie nie. Naše hodnoty, na ktorých je postavená EÚ, sú naše spoločné a my musíme posilniť mechanizmy, ktoré chránia právne štáty, pretože súčasné metódy neposkytujú dostatočnú záruku a dôveru pre našich občanov. Musíme okamžite priviesť a zaviesť zmeny a mechanizmus preskúmania, ktorý bude uplatnený pri, pri každej krajine. Každá krajina sa tomu musí podriadiť. Takto môžeme pravdivo a verne zastupovať občanov, ktorí nás zvolili proti tým, ktorí napadajú právny štát. Ďakujem. A teraz pani Špurek na dve minúty. Ďakujem. 17 mesiacov uplynulo od spustenia konania proti Maďarsku podľa článku 7. Zmenila sa situácia v Maďarsku? Vtedy Európsky parlament tvrdil, že maďarské orgány limitujú Dia, slobodu médií, e, podporujú korupciu, poškodzujú práva menžín. Vo výbore LIBE pracujeme na správe o situácii v Maďarsku, ale aj bez tejto správy môžeme povedať, že situácia je jasná. Vypočutia e, a konanie podľa článku 7 nepriniesli pokrok. Toto nie je ale iba problém Maďarska, pretože sa to týka aj Polska. Musíme to jasne povedať. Európska únia nemá žiadnu schopnosť teraz e, rýchlo obnoviť právny štát v svojich členských krajinách snažme sa prepojiť plnenie týchto povinností s využívaním eurofondov. Ďakujem. A teraz v mene Renew Europe pán, pani Strugáriu. Ja som sem prišla s tým, že chcem povedať, že áno, vítame prácu e, rady a komisie, ale bohužiaľ je tu nedostatočné zapojenie Európskeho parlamentu. Ale nechcem hovoriť o postupoch. E, chcem hovoriť o tom, že je skutočne hamba to, čo robíte, e, robí pán Orbán svojej vlastnej krajine. E, to, čo robíte, pán Orbán, mediálnej slobode, akademickej slobode, občianskej spoločnosti a všetkým typom slobôd. Nikto vás neprinútil vstúpiť do EÚ, je to rozhodnutie, ktoré ste urobili. Zaviazali ste sa ochraňovať európske hodnoty a toto ste sa rozhodli nerešpektovať. Maďarsko vyrástlo a rozvíjalo sa nádherne aj e, vďaka európskym peniazom, aj Polsko. A teraz doslova staviate impérium nenávisti, dezinformácií, manipulácie, zneužívaním európskych peňazí. Vy ste hambou. A ak nemáme dostatočné postupy, tak by sme ich mali prijať. Ak nemáme dostatočnú legislatívu, tak by sme ju mali vytvoriť tak aby sme urobili všetko, čo je možné, aby sme zabránili vám aj každému podobnému, aby zahambili svoju krajinu takým spôsobom. A už len posledná vec od potrebujeme transparentnosť a spoluprácu v prospech európskych občanov a chrániť naše spoločné hodnoty. Ďakujem pekne za zelený. Teraz dostane slovo pani Delbos Corfield. Nech sa páči, máte dve minúty. Ako spravodajkyňa Európskeho parlamentu k téme Maďarska by som chcela pripomenúť, že predsedníctvo fínske odviedlo vážnu prácu a dúfam, že bude rovnako postupovať aj Chorvátsko. Procedúra podľa článku 7 odseku 1 Európskej únie musí voči Maďarsku pokračovať aj ďalej. My sme verili a dúfali, že tá situácia sa zlepší a vďaka tým vypočutiam, ktoré boli zorganizované zo strany predsedníctva Fínska, sme videli určitý vývin situácie, ale iba maličký vývin. A teraz sme prizvali chorvátske predsedníctvo, aby urobili, aby pokračovali v tej dobrej spolupráci. Tieto vypočutia boli dôležitou etapou, prvou, pretože nebolo to jednoduché, aby sa hodnotil takto členský štát a takýmto spôsobom predsa len musíme pokračovať v tejto našej ceste. Ďalšie vypočutie bude asi žiaduce, pokiaľ ide otázku využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Možno to bude ďalšia téma. Pani Joro, vy ste naznačili otázku nezávislosti médií. Bolo by možné, že európske fondy boli využívané na to, aby sa koncentrovali médiá. V Maďarsku to je otázka, ktorú sa musíme spýtať. A chcela by som pripomenúť, tak ako to povedala aj pani Strugariu, aj my tu máme problém inštitucionálny. Parlament ešte stále nie je príjmaný ako oficiálny partner na tých vypočutiach. Aj my by sme toto mohli zlepšiť. Toto uznesenie, o ktorom budeme zajtra hlasovať, evokuje témy, ktoré sú spustené, témy týkajúce sa postupov proti Maďarsku a Polsku. Pokiaľ ide o Maďarsko, tu komisia e, bola vypočutá, v prípade Polska bola vypočutá, ale parlament nebol vypočutý a tieto neformálne zasadnutia nie sú uspokojujúce. To nemôže takto postupovať. Vytvára sa takto precedens, ktorý umožňuje to, že tu nie je rovnosť medzi našimi tromi inštitúciami. Toto musí prestať. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za ID dostane slovo pán Rivier. Máte minútu a pol. Pokiaľ ide o spustenie článku 7 proti Maďarsku, komisia zohráva úlohu, eh, je určitý sekretáriat rady ako keby, pretože sú to národné štáty, ktoré musia túto otázku riešiť. Zatiaľ, čo Európsky parlament sa ponáhľal na to, aby spustil takýto postup proti členskému štátu, kde máme zvolenú vládu demokraticky. A sú to federalisti, ktorí nesúhlasia s Viktorom Orbánom ale Fides so svojím predsedom vlády eh, už eh, vo európskych voľbách získali viac ako 50 eh, Takže Orbán postupuje odvážne tým, že odmieta samovražednú politiku Európskej únie. Zákon Zastavte Soroša je iba závdavok Treba posilniť transparentnosť, pokiaľ ide o financovanie mimovládnych organizácií. A pokiaľ ide o ten text a návrhy, tu odsudzujete vmiešavanie sa Ruska do politiky národov, ale vidíme, že pokiaľ ide o konkrétnu transparentnosť v prípade Maďarska, tam nie ste spokojní. Ľudia sú už proti vašim totalitárnym projektom, ktoré Eh, vedú iba k tomu, aby, bohatší boli bohat, aby boli bohatí bohatšími. Pokiaľ ide o Polsko, eh, tam je to rovnaké, pretože Polsko takisto odmieta vašu migračnú, váš migračný diktát a ja sa teším, že eh, nepretlačíte tento váš zámer. Ďakujem pekne. A teraz za EKR dostane slovo pán Prokačín. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Kedysi bola e, pri moci legitímna vláda, kedysi existovala aj sloboda seba určenia, kedysi existovalo právo na stanovenie vlastných hraníc štátu, existovalo právo e, milovať svoje korene, kultúrne, náboženské. No a Franz Timmermans, ten červený strážca, zmluv, e, arogantný a byrokratický, e, ten začal procedúru podľa článku 7. E, či už ide o Maďarsko alebo Poľsko, to je jedno, môže sa to stať aj inde. Ako hovorí latinské príslovie, komisia chce zasiahnuť jeden národ, aby sa z toho poučili aj ostatné týmto článkom 7 toto zamýšľa. No a ja chcem povedať teraz, pripravte sa na nový proces ex článok 7. Aj e, Taliansko chce konečne, aby jeho národ mal možnosť hlasovať o sebe. Ďakujem pekne a za GUE dostane slovo pani Björk. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som pyšná na to, že Európsky parlament prijal stanovisko, pokiaľ ide vyvin situácie v Maďarsku, že podporujeme právny štát, demokraciu, že sme sa takto vyjadrili. Pokiaľ ide o Fides, vidíme, ako sa obmedzila mediálna sloboda, ako dobrovoľné organizácie občianská spoločnosť sú prenasledované, ako sa obmedzuje akademická sloboda. To je vlastne poprvýkrát, kedy univerzita musela byť presídlená. Vidíme, ako práva migrantov sú napadané zo strany e, vlády, kultúrne inštitúcie musia byť e, reštrukturalizované, takisto sa obmedzuje sloboda zákonov. Máme tu nový zákon, ktorý vstúpil tento rok do platnosti a mali by sme sa Musíme spomenúť aj New York Times, pokiaľ ide o uplatňovanie e, agrárnych subvencií zo strany Európskej únie. Fidesz zneužíva tieto prostriedky na to, aby posilňoval svoju moc. Aký je teda cieľ? Musíme to povedať na rovinu. Chcú umlčať všetky formy opozície, takisto povstania zo strany občanov. A už to tu bolo povedané jasne, toto nemôže byť akceptované, nedá sa to nazývať demokraciu a to neznamená ani to, že sa rešpektuje právny štát. Máme veľa občanov v Maďarsku, ktorí chcú iný vývin situácie, ľudské práva, práva migrantov, práva bezdomovcov, práva žien, demokraciu a my sme na ich strane a my budeme s nimi bojovať. Ale ide tu aj o európsku otázku, ako nefungujúce, nefungujúca demokracia má tu pre nás na rade Maďarsko odsúhlasovať zákony pre nás všetkých, tak toto nemôže byť. My sme vďační, že fínske predsedníctvo začalo tento postup podľa článku 7 a rovnako ako v polskom prípade to nepostupuje. Ten vývin ide nesprávnym smerom a komisia v tejto oblasti musí urobiť viac. Potrebuje mechanizmus, ktorý bude účinný, keď hovoríme o podporu právneho štátu. A pokiaľ ide o rokovania v viacročnom finančnom rámci, tam si musíme dať jasné požiadavky. Žiadne ďalšie euro nemôže ísť do rúk tým, ktorí nedodržiavajú demokratické princípy. Ďakujem pekne. Týmto sme ukončili kolo rečníkov v mene politických skupín. A teraz dostane slovo pani Ferrara za nezaradených. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Hovorili sme tu o spoločných hodnotách, na ktorých spočíva Európska únia. E, právny štát je takou baštou pre Európsku úniu, predovšetkým pokiaľ ide aj o delenie moci a keď sa vláda snaží uchrániť si svoju vlastnú moc a pozíciu a takýmto spôsobom ohrozuje napríklad nezávislosť justície alebo akademickú slobodu alebo slobodu vyjadrovania sa, tak sa nemôže skrývať za to, že vláda bola demokraticky zvolená. Ak sa to deje, tak je to na škodu nielen občanom, občanov, ktorých vlastné práva sa obmedzujú, ale je to aj na škodu dôveryhodnosti národných a európskych inštitúcií, ktoré uh, idú rizikom, že bu- je to riziko, že budú ohrozené. Hovorí sa tu o európskych hodnotách v jednotlivých krajinách, ktoré, e, teda kde je problém, napríklad Maďarsko, ale pokiaľ ide o postup podľa článku 7, neponúka ako keby nejaké účinné riešenie. Sú tu problémy, pokiaľ ide o dosahovanie potrebných väčšín, na to, aby sa uvalili potrebné sankcie. To znamená, nie je tento postup vhodný na ten účel, ktorý má dosiahnuť. Vlády vedia veľmi presne, že ich nikto nebude trestať, pokiaľ ide o takéto autoritatívne postupy. Ja by som e, bola za to, aby sme mali nezávislý mechanizmus. Malo by byť možné, aby sme týmto krajinám e, ponúkli určité možnosti sankcií, pokiaľ ide o porušovanie základných práv. Ale pokiaľ ide o uvalovanie efektívnych, efektívnych e, sankcií, to sa môže udiať, až keď sa zistia konkrétne prestupky. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani Jaroka. Ďakujem veľmi pekne. Mne je ľúto, že diskusia o Maďarsku sa stala takým šlágrom na program Európskeho parlamentu, nie len preto, že parlament by nezohrával úlohu v tomto procese, ale aj preto, že táto diskusia nie je o faktoch, ale o prenasledovaní čarodejníc. Parlament je kolegislátor, takže ja nerozumiem tomu, prečo tu my spochybňujeme nezávislosť rady a komisie. Počúvame tu obvinenie, ale nikoho nezaujímajú skutočnosti. Tí, ktorí nás obvinujú, nemajú záujem na to, aby sme tu mali nezávislú justíciu v Maďarsku a že máme nulovú toleranciu napríklad voči e, korupcii a že Maďarsko dalo rómskú stratégiu pre Európsku úniu. A nikoho nezaujíma ani to, že väčšina poslancov tu v parlamente je informovaná z lavicových médií, ktoré sú vraj utláčané zo strany maďarskej vlády. Tu sa zasa nachádzame uprostred ďalšej diskusie, ktorá ide proti duchu a litere e, zmluv o Európskej únii. Právny konflikt nemôže byť regulovaný e, prostredníctvom agresívnej diskusie. To sme sa poučili počas komunizmu. Pani Jaroka, je tu modrá kartička zo strany pani Intveld. Príjmate túto otázku? Nech sa páči, pani Intveld, máte slovo. Ďakujem pekne. Vážená kolegyňa, najprv malá oprava. My tu nemáme diskusiu o Maďarsku, my máme disku, diskusiu o postupe maďarskej vlády a to vôbec nie je to isté. Chcela by som sa spýtať, vy ste povedali, áno, ten názov je veľmi presný. Ja teraz hovorím o tom, čo ste povedali. Ja však mám otázku, ak mi to umožníte. Opakujete stále to isté dokola, že tu robíme obvinenia, kolegy, kolega Sajer. Môžem sa ja spýtať moju otázku? Dovolíte mi to? Môžem sa spýtať moju otázku? Prosím vás pekne, dodržiavajte pravidla parlamentu a neprerušujte rečníka, hovorí pán predseda. Vy opakujete tie isté obvinenia, že, po, že sme informovali zo strany lavicových médií. Ani neviem, čo to vlastne je, ale nevadí. Vy tam radíte aj tri e, e, komisie, Benátskú komisiu, OECD a mám ešte pokračovať. To sú všetko nezávislé inštitúcie, vôbec to nie sú lavicové organizácie. Ak to vôbec niečo je, tak je to pod kontrolou EPP. Rada, Európsky parlament vo väčšine, je to lavica, je to pravica, je to súčasť vašej krajiny. Kde sú tie lavicové médiá, o ktorých hovoríte? Nech sa páči, pani Jaroka, máte 30 sekúnd na odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. 5 mimovládnych organizácií dostáva informácií. Ja viem, ja som pracovala s vami na správe z Argentíny, preto ste vyňali rómskú otázku, pretože ste si uvedomili, že sú to samé klamstvá. Tieto médiá vás nesprávne informujú. Prosím vás, príďte do Maďarska a pozrite sa na situáciu vlastnými očami. Ďakujem veľmi pekne. Pani Barley, nech sa páči za SND, máte minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne. Iba včera generálny e, prokurátor Európskej únie e, žiadal odsúdenie Maďarska a to je neutrálna inštitúcia, tak ako to pravdepodobne uzná aj pani Jaroka. Tentokrát preto, že e, Orbánov zákon, pokiaľ ide o potieranie mimovládnych organizácií, je proti Európskej charte základných práv. Je dobre, že máme Európsky súdny dvor, pretože povedzme si to na rovinu, článok 7 proti Maďarsku a Polsku je v slepej uličke. Keď e, zakladatelia Európskej únie mali tento nástroj, tak vôbec ne, nemysleli na to, že hneď dva členské štáty budú porušovať alebo obvinené z porušovania základných hodnot. A práve to sa udialo a deje sa to nielen od včera. Vážená kolegyňa Mecola, nie EPP nie vždy je koherentné na strane právneho štátu. Práve pokiaľ ide o otázku Maďarska, tak celé roky vaša politická skupina sa zdráhala pomenovať veci pravým menom a to sa malo stať. My máme Európsky súdny dvor, ale nemali by sme sa s tým uspokojiť. Potrebujeme viac opatrenia, musíme predovšetkým zabrániť tomu, že tieto režimy e, sú podporované zo strany Európskych, e, Európskej únie. A preto v rámci viazočného finančného rámca potrebujeme jasné úpravy, finančné sankčné možnosti, keď ide o porušovanie európskych hodnot. Ak ich niekto bude porušovať, bude to mať konsekvencie. Správne je aj to, že ľudia nie sú vládou. V Maďarsku je veľa dobrých demokratov a veľa priateľov Európy a týmto treba pomôcť. Na ich strane musíme stať a musíme im dať platformu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Donát. Máte minútu. Ďakujem veľmi pekne. Ako veľa našich kolegov, maďarská vláda kradla peniaze Európskej únie zhruba 10 rokov a porušuje právny štát. Európska únia neurobila žiadne konkrétne kroky na to, aby to zastavila. Ďalej dávame peniaze Maďarsku a maďarská elita to využíva na to, aby podporovala súkromné fondy a nefinancuje školstvo, zdravotníctvo a tak ďalej. Toto neukludnilo Maďarsko. Maďarská vláda dokonca to považuje za určité povzbudenie. Ak sa však pozriete na Maďarsko a sledujete ho, tak si uvedomíte, že odkedy sa hovorí o týchto otázkach a problémoch, a mali sme tu správy z Argentíny a ostatné, E, boli tu jednoducho údery voči demokracii zo strany Maďarska. Sú zvyknutí v Maďarsku konať proti demokracii a nikto ich netrestá, že vlastne e, sa vyjadrujú e, voči Európskej únii. V podstate idú proti európskym hodnotám, zatiaľ čo my hovoríme o týchto problémoch, máme tu jedno zasadnutie za druhým o tom. Európska rada v podstate sa vôbec nevyjadrila, mlčala pokiaľ ide o túto tému. A čo možno funguje, nie je to, že aká ťažká je sankcia, ale e, že sa jednoducho tejto sankcie nemôžete vyhnúť. Modrá karta pod pána Simona. Pani Donát, príjmate ju? Áno. Dobre, takže pán Sven Simon, máte slovo. 30 sekúnd. Veľmi dôležité je, aby sme rozlišovali medzi faktami a politickými tvrdeniami. A pani kolegyňa, e, v takomto rečníckom príspevku by ste mali e, uviesť konkrétne fakty a orientovať sa podľa právneho štátu. Uvedte príklady, ktoré sú dokázané. Súhlasíte so mnou? Máte slovo, môžete odpovedať. hallhat, Ďakujem. Iní ľudia povedali, že e, stôl už sa láme pod e, ťarchou dôkazov. Poďte, príďte, pozývam vás do e, Maďarska a presvedčte sa na vlastné oči. Maďarská vláda nič nerobí, všetko sa politizuje a e, využíva sa to na určité tvrdenia. E, v takejto kombinácii, e, čo sa deje v Maďarsku, tak to sa zatiaľ nestalo ešte e, nikde v inej krajine. A toto bude pokračovať, pokiaľ sa toto bude podporovať dvojtretinovou väčšinou. Pani Kune dve min- Kunke pan- na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Aký je účel článku 7? Ide o práva spoluobčanov, ktoré sú potláčané a vlády iných štátov nezasahujú. Aká vážna musí byť situácia, eh, aby Európska únia povedala stop? Čo sa ešte musí stať, aby urobili e, premiéry a hlavy štátov to, čo parlament od nich žiada. Vlády členských štátov možno majú strach pred tým, že aj e, oni e, budú skúmaní jedného dňa a kontrolovaní. Je to pokrytecké. Všetci sa musíme zúčastniť na tomto procese, inak stratíme dôveru, ktorú nám dali naši voliči. Ďakujem. Predtým, než udelím slovo ďalšiemu rečníkovi, chcem povedať dve veci. Vidím, že e, sa hlási stále viac poslancov, ktorí chcú položiť otázku s modrou kartou. Ale musím zdôrazniť, že pri každom rečníkovi môžeme dovoliť iba jednu modrú kartu. Ten, ktorý sa prihlási ako prvý s modrou kartou, dostane príležitosť sa vyjadriť. Okrem toho, samozrejme,